jednoducho nereagujú e, na, e, a teda nevšimajú si e, a nedodržiavajú určité štandardy a určité normy Medzinárodnej organizácie práce a toto by sa malo zmeniť. Ďakujem pekne a teraz kolega, kolegyňa Gres na jednu minútu. Najprv,